Good afternoon, uh, every... Príjemné popoludne prajem všetkým. Vítam vás na našom dnešnom zasadnutí. Všetci ste dostali program rokovania a zdá sa, že už nemáte žiadne pripomienky. Môžeme považovať tento program za schválený. Ako viete, táto schôdza je prenášaná priamo na internete, a všetky dokumenty sú dostupné na internete. Posledné zasadnutie bolo v apríli, máme z neho zapisnicu. Máte pripomienky k zapisnici? Ak nie, môžeme schváliť zapisnicu z poslednej schôdze. A potom tu máme správu z medziinštitucionálnych rokovaní. Prvý spis je Kódex elektronickej komunikácie, kde spravodajkňa je Dita Charanzová. Pán Salimovič sa vyjadrí v jej mene. Máte slovo. Ďakujem. Dita sa ospravedlňuje, že nemohla prísť, ale dala mi text a ja ho prečítam. Už viac ako rok a pol uplynul od návrhu komisie, ktorý je veľmi e, zložitý. Štyri smernice sa tam kombinujú do jedného kódexu. Výbor IMCO bol aktívny v tomto spise. Urobila sa obrovská práca počas posledného roka a Dita sa chce poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom, aj zamestnancom a sekretariatu. Bola by škoda, keby tento výbor nedostal za tú vďaku, ktorú si zasluhuje za túto prácu. Zajtra sa má konať posledný trialog, kde to chceme všetko uzavrieť. 25. apríla na trialógu sa riešili následovné ustanovenia. Jednalo e, sa tam o európske číslo 1600 pre nezvestné deti a takisto 16111, pomocná linka pre deti, potom interoperabilita rádiového vybavenia od dátumu transpozície. Všetky nové vozidlá s týmto vybavením budú musieť mať rádiový digitálny príjimač. Nie iba analogový príjimač, ale bude sa vyžadovať digitálny príjimač. Toto je veľký krok pri lepšom riadení rádiového spektra v Európe. Pretože analógové rádio sa presúva na digitálnu úroveň a tým sa uvoľní spektrum na e, iné typy používania. set boxy a televízne boxy. Musíme zabezpečiť, aby tu bola interoperabilita medzi rôznymi poskytovateľmi, keď e, zákazníci menia poskytovateľa, alebo vratnosť e, poplatkov musí byť zabezpečená. A takisto sme schválili celkový balík, ktorý zabezpečí, že osoby s postihnutím budú plne zapojené a to je vlastne povinnosť poskytnúť rovný prístup k naliehavým službám a špecializované vybavenie, ak to bude potrebné. Všetky zmluvné informácie sa mu- musia poskytnúť v dostupnom formáte na žiadosť. Takisto Európsky akt o, o prístupnosti, e, tam je zodpovedný Martin Lockgard. Osoby s postihnutím na základe tohto zákona musia byť e, a musia mať rovné postavenie spoločnosti, musia byť plnohodnotnými občanmi a to im aj, aj v oblasti telekomunikačnej. A to im práve táto legislatíva má umožniť. Zajtra má pokračovať diskusia o univerzálnych službách najmä o dvoch otázkach. Aká má byť minimálna rýchlosť internetu, ktorú by mal mať k dispozícii každý, aj ľudia, ktorí žijú vo vidieckých oblastiach alebo si nemôžu dovoliť platiť za balíček s internetom. A druhá otázka. Ľudia, ktorí nemajú dostatok peňazí na internet, akú, eh, aký široký výber poskytovateľov internetu by mali mať takéto osoby. Tu už sa nejaký pokrok urobil, ale ešte nie sú všetky otázky doriešené. A potom práva koncového používateľa. Tu sa takisto urobil pokrok v oblasti mobilného systému verejného varovania, ale členské štáty chcú väčšiu flexibilitu pri implementácii tohto systému, ako by chcel parlament, čiže o tomto sa ešte naďalej bude diskutovať. A teraz komunikácia v rámci EÚ. E, Dita bude naďalej obhajovať pozíciu výboru e IMKO a pripomína všetkým, že tento výbor začal pracovať na tejto dôležitej téme pre našich občanov a ona bude náš princíp obhajovať. Rada už akceptovala, že sa to musí riešiť a to už je pozitívne, ale ich návrh určite nedosiahne tie konkrétne praktické výsledky, ktoré si sľubujú naši občania od spoluzákonodarcov. Dita si žela do, dohodu, ktorá bude praktická a bude fungovať. Pani predsednička, všetky, všetci si želáme ešte uh, uzavretie ešte počas bulharského predsedníctva a Dita um, si myslí, že je to reálne. Môžeme prejsť k druhej aktuálnej informácii. Nie, prepačte, hlási sa pán Van Nistelrooy. Veľmi stručne chcem podporiť Ritu, hovorí rečník. Je to dobre prezentované a jedna vec ma tu trošku zarazila. Hovorí, že je škoda, že IMKO nedostal e, tú dostatočnú zásluhu alebo vďaku, ktorú si zasluhuje. Nuž, keď sa zamyslíme nad tým, ako to bolo v ITRE, um, do, dosiahli dohodu na spektre a potom to predali ako obrovské riešenie. Ja si myslím, že zajtra by sme sa mali snažiť, dúfajme, že to bude posledný trialóg, mali by sme sa snažiť o, ten, o tú celkovú dohodu. My máme právomoc v oblasti vnútroúnijných volaní a chceme naše riešenie presadiť, lebo je dobre pre občanov, takisto znižuje deformáciu trhu a je dobre prezentovateľné občanom. Ja teda dúfam, že v komunikácii dosiahneme väčšie úspechy. Ja dúfam, že zajtra uh, príde dohoda. EPP e je vo všeobecnosti e, spokojná s pokrokom, s tým princípom maximálnej harmonizácie, s tým môžeme súhlasiť, teda dať občanom optimálne práva a neznižovať úroveň práv, ktorú už občania majú v národnom práve. A pre mňa ako Holandiana je dôležité, e, že ten holandský prípad 112, opačné poradie čísel, aby, aby sme dosiahli tú komunikáciu nezávislú na čísle. E, nuž, ak si niekto želá väčšiu slávu, ona si zaslúhuje tú slávu za túto prácu. Mali by sme sa na to pozerať z oboch strán z pohľadu ochrany spotrebiteľa aj vnútorného trhu. ITRE sa pozera skôr na tú stránku investícií, na tú dlhodobú stránku Náš sektor na tom nie je tak dobré ako USA napríklad, alebo iné časti sveta, čiže my musíme vytvoriť stabilný sektor a dobré investičné prostredie. No ale pokiaľ ide o tie vnútroúnijné volania, toto by mal byť ten veľký okamih. Prosím, podporte nás v tomto. Náš, eh, nás tieňových spravodajcov. A Naozaj práca v IMKO je veľmi dôležitá. Ďakujem, ja si myslím, že Dita e, urobí všetko, čo je v jej silách, aby sme tento cieľ dosiahli. No a tým môžeme prejsť na ďalšiu informáciu. Jednotná digitálna brána Marlene Mici je spravodajkyňa. Bohužiaľ nemohla prísť, takže požiadala mňa, aby som niečo k tomu povedala. Tretí trialóg, tam sa podarilo na politickej úrovni dosiahnuť dohodu na troch prvkoch, ktoré sú kľúčové jazyky, článok 11, 5, 12 a príloha 2. Už sa musí dokončiť iba nejaká technická práca na texte, Niek- niektoré prvky ešte musia byť dopracované technicky, ale môžeme povedať s istotou, že celková dohoda už tu je. A tento spis bude možné uzavrieť ešte počas bulharského predsedníctva. Hlasovať sa bude e, na zasadnutí nášho výboru v júli, takže to sú dobré správy. To je teda k téme jednotná digitálna brána. No a tým sa dostávame k preskúmaniu pozmeňovacích návrhov v téme PEPP, e celoeurópske penzíne osobné produkty. Birgit Colin Langen je spravodajkyňa, máte slovo. Pani predsednička, pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia, ja som naposledy predstavila návrh správy a rada by som dnes eh, niečo povedala zasa k pozmeňovacím návrhom. 130 návrhov a 499 eh, pozmeňovacích návrhov bolo predložených a ja som niektoré predložila, aby som ešte čo to doplnila. Teraz máme dohromady pozmeňovacích návrhov 642. Ja sa teším, že väčšina návrhov sa týka, pre, eh, sa týka veci, ktoré sú dôležité pre náš výbor a ja v kompromisných návrhoch všetky tieto problematiky sa budem snažiť pokryť a dúfam, že získam podporu. Mojím cieľom je, aby pozícia IMCO v otázkach vnútorného trhu aj ochrany spotrebiteľa bola silná a aby sme to do správy zapracovali. No a teraz chcem poukázať na dve z týchto oblastí. Prvá dôležitá oblasť je otázka prerozdelenie právomocí medzi EIOPA a vnútroštátnymi príslušnými orgánmi, keď sa bude takýto produkt PEPP e certifikovať. Moja pozícia je taká, že EIOPA e, zohráva e, centrálnu úlohu, bude musieť zohrávať centrálnu úlohu pri schváľovaní penzijného produktu PEP. Ja som tam dala slovo certifikácia na miesto schváľovania úloha, vnútroštátnych orgánov, e, tá by mala spočívať v dohľade e, nad subjektami. Od mája 85 to tak je. Je to dlhodobý systém a nemali by sme ho meniť. Nechceme nový e, režim dohľadu nad týmito penzijnými produktami celoeurópskymi, pretože to by zdvojilo prácu a zvýšilo by to aj náklady na konanie, ktoré by museli zaplatiť spotrebiteľa. Nariadenie PEP by e, malo byť prirodzene zapracované do predpisov o finančnom trhu. Ale neexistuje iba jeden produkt PEP. E Na to musíme pamätať. Poisťovne určite vyvinú rôzne produkty PEP e a potom EIOPA bude musieť skúmať, či úprava toho PEP produktu je s nariadením v súlade. A preto som zvodila slovo certifikácia, pretože tam spadá preskúmanie, či vlastne sa splnili požiadavky nariadenia. A keď to EIOPA potvrdí, tak potom produkt PEP e dostane európsku značku a spotrebitelia budú vedieť, že sa na tento produkt PEPP e budú vedieť, budú môcť spoľahnúť. Vnútroštátne príslušné orgány tu budú zohrávať dôležitú úlohu, budú dozorovať subjekty ponúkajúce produkty PEP. E Certifikácia sa bude musieť realizovať v úzkej spolupráci, výmena informácií je tam veľmi dôležitá, aby mohla fungovať ochrana spotrebiteľa. Dôležitými aspektami sú takisto aj otázky, čo sa stane s úsporami zákazníka, keď e, produkt PEP e stratí certifikáciu EIOPA spoločne s vnútroštátnymi orgánmi bude musieť koordinovať prenos nasporeného majetku a bude musieť e, byť aj zabezpečené, aby sporiteľ netratil, aby neostal bez ochrany, e, mal by mať možnosť pokračovať v inom penzínom produkte e, u inej poisťovne alebo zrušiť zmluvu. Ďalšia dôležitá oblasť je štandardná opcia PEP a, výplatne, a sadzby vyplatených financií. Pri štandardnej obci sporiteľ musí dostať minimálne to, čo nasporil späť. Vrátanie nákladov, poplatkov a musí sa tam započítať inflácia samozrejme. Takisto podporujem prístup, aby štandardom bolo vyplácanie renty alebo e, jednorazové vyplatenie 30 percent nasporeného kapitálu. Či už to bude na začiatku, e, keď sa začne vyplácať dôchodok, alebo počas vyplácania, to sa ešte určí v ďalšej diskusii. Minulý týždeň som predložila 6 kompromisných návrhov, poslala som ich tieňovým spravodajcom a zajtra sa bude konať druhé zasadnutie tieňových a tam detailne budeme hovoriť o mojich návrhoch a možných kompromisoch. O dva týždne tu vo výbore potom predstavíme tie kompromisy, tak aby 19. júna sme mohli hlasovať v IMKO. Chcem sa poďakovať všetkým tieňovým asistentom, kancelárii, všetkým zúčastneným. Sa chcem poďakovať. Myslím, že výsledok bude dobrý a o, hlasovanie, oprava hlasovanie sa bude konať 11. júla. Ďakujem a teraz za SAD pani Jakonsári ako tieňová spravodajkňa. So thank you very much and I... Ďakujem pekne za slovo. Chcem sa poďakovať spravodajkyni, odvedla naozaj veľký kus práce. Ja som e, vypracovala 87 pozmeňovacích návrhov a súhlasím s hlavnými lianmi, ktoré nastavila spravodajkyňa, že PEP je e, penzijný e, produkt a je to produkt z tretieho piliera a nemal by teda nahradiť verejné teda štátne a pracovné penzie. Je tu veľmi veľa dobrých návrhov zo strany spravodajkyne, ktoré absolútne akceptujem, avšak v niektorých e, témach sa naše názory rozlišujú. Budeme o tom hovoriť v priebehu tohto týždňa a tie veci sú pre nás veľmi dôležité. PEP je produkt EÚ, čiže e, právomoc e, autory povolovania týchto PEP produktov by mala ostať v EOP a EOP by mala úzko spolupracovať s národnými príslušnými orgánmi Ďalšia vec, ktorá je pre nás dôležitá, sú e, základné možnosti. Myslíme si, že by to mala byť len jedna takáto možnosť a chceli by sme, aby e, EIOPA nastavila regulačné normy. Táto základná možnosť musí zabezpečiť ozaj reálnu ochranu kapitálu, aby ľudia získali minimálne svoje investované Mm, e, e, e, prostriedky po odrátaní nákladov. Čiže musíme sa ubezpečiť, aby sporiteľia v PEP neboli týmto, v tomto smere zavádzaní, pretože inak sa stratí dôvera v EÚ. Pokiaľ ide o alternatívne možnosti, ako aj o základnú možnosť, pokiaľ táto bude ponúknutá ako prvá, tak nevidím dôvod na to, aby sme obmedzovali alternatívne možnosti. Pokiaľ ide o ochranu spotrebiteľa, je dobré, aby poskytovateľia PEP e, v písomnej forme vysvetlili, zdôvodnili, prečo odporúčajú iné možnosti investícií než tú základnú možnosť. Je dôležité mať strop, pokiaľ ide o náklady, nemali by prekračovať 0,75 pretože všetky PEP e by mali byť nákladovo efektívne. Chceli by sme, aby sporiteľia PEP e mohli byť schopní zadarmo meniť svoje investičné možnosti tak často, ako e, budú chcieť. Je potrebné, aby boli informovaní o všetkých potenciálnych e, výstupoch z takéhoto zmeny investícií. Myslíme si, že zmena poskytovateľov PEP by mala byť zadarmo raz za 5 rokov Častejšia zmena poskytovateľa by mala byť e, dostupná e, sporiteľom PEP e a tam by bol strop nastavený na 0,25 O tom však budeme diskutovať ešte neskôr. Aby sme posilnili ochranu e, spotrebiteľov, osvetu a, tra- a transparentnosť, tak som vypracovala pozmeňovacie návrhy v oblasti e, prístupu k dokumentu, e, k ustanoveniam, kde sa hovorí o benefitoch a taktiež som hovorila o právach na kolektívne stiahnutie. Spravodajkyňa myslím, nastavila dobrý, e, nákladovo efektívny nástroj. <clears throat> Avšak, ako som hovorila, chceme len jednu základnú možnosť. Tu sme e, to trochu pozmeňovali. Eh, spotrebiteľ by mal byť schopný posúdiť, či to je vo všeobecnosti vhodná možnosť a aké sú základné rozdiely medzi tou základnou možnosťou a alternatívami. A potom je tu faktor, ktorý e, musí byť etický a sociálny. Je to vládny faktor, ktorý je v takýchto typoch investícií zásadný. Aby nedošlo k zneužívaniu e, daňového systému alebo využívaniu najvhodnejšieho daňového systému, malo by sa uplatňovať pravidlo e, krajiny pobytu. Chcem sa teda ešte raz poďakovať spravodajkyni za úspešnú spoluprácu. Budeme pokračovať e, v diskusii o týchto rozdieloch, ktoré sme zaznamenali. Ďakujem. Ďakujem za EKR, EKR pani Trebesius, ktorá tu na nešťastie nemohla v tejto chvíli byť. Požiadala ma, aby som v jej mene niečo predniesla. Čiže Ulrike e, má názor, že náš problém je ten, že sa v rámci tohto programu niektoré otázky neriešia. PEP by mohol pomôcť veľkým poisťovateľským spoločnostiam, ktoré by mohli otvoriť produkt za 5 rokov, ale menším podnikom by to mohlo byť problematické, mohli by prísť o e, túto možnosť podnikania pomohlo, e, také riešenie, ktoré by sa tomuto venovalo, by pomohlo menším poisťovateľom z menších členských štátov. Je tu otázka, kto bude profitovať z takýchto programov v prípade nízkych alebo negatívnych úrokový, úrokových sadzieb. Nemecká Risterer e, nezaznamenala v tomto úspech. Potom je tu otázka umožňovania investícií do menších podnikov a nehotovostných eh, majetkov, program by mohol v tomto prípade e, poškodiť konvergencie. Nevieme, kto bude platiť za straty v prípade napríklad eh, bankrotu poskytovateľa PEP e alebo v prípade investícií do nehotovostných e, oblastí. Ulrike navrhuje fázu dekumulácie na úrovni 65 a potom by tu bolo doživotné vyplácanie s maximum 30 jednorazového vyplatenia. Potom je tu niekoľko ďalších možností, kde by mohli byť veľké sociálne náklady a e, ľudia by možno stratili možnosť čerpať z tohto poistenia pred dostatočný čas pred smrťou. E, po začiatku dekumulačnej fázy by mohlo dojsť k problémom e, a toto je treba tiež zobrať do úvahy. A potom PEP by mal byť striktne osobný. V prípade e, dlhov máme rôzne zákony v jednotlivých členských štátoch a mohlo by byť veľmi náročné rozhodnúť, ktorý zákon uplatňovať v prípade nejakých negatívnych e, dopadov, mohlo by to viesť k negatívnym stimulom kde by sa rozhodovalo na základe toho, v ktorej krajiny sú najvhodnejšie e, zákony. Hovorilo sa to o environmentálnych, sociálnych a vládnych e, aspektoch. V kompromise 5e sa žiada o vysvetlenie externalít. Na záver Ulrike uvádza, že všetko nie je negatívne, je dôležité, že vyzerá že tu je zhoda o otázkach národnostných a to absolútne podporujem. Čiže v mene, toto je v mene Ulrike Trebesius a potom za ALDE je tu pán Selimovič, nech sa páči. Ďakujem za slovo. V prvom rade sa chcem poďakovať spravodajkyni pani Colin Langen za vynikajúcu odvedenú prácu. Je to veľmi dôležitý návrh penzíne produkty. To je typický, o, typická oblasť, kde interný trh trpí, e, kde čelí bariéram, takže my sa naozaj tu práve snažíme vytvoriť vhodný interný trh, vnútorný trh pardon, pre po, po, po, poistné produkty. Zatiaľ to vyzerá veľmi slubne. E, Prebehlo niekoľko zásadnutí tieňových spravodajcov, zaznamenali sme e, kom, ducha kompromisu zo všetkých, e, poli, takmer všetkých politických strán. My súhlasíme s mnohými obavami, ktoré zdôraznila spravodajkyňa, vypracovali sme pozmeňovacie návrhy. E, EOPA musí zohrávať kľúčovú úlohu, najmä pokiaľ ide o notifikáciu budúcich poskytovateľov PEP, potom informačný dokument, právo na poradenstvo, dôležitosť o dôležitosť dôležitosť e, e, prechodného obdobia, e, kedy by PEP poskytovateľia museli sa prispôsobovať, pokiaľ by otvárali oddelenia v rôznych členských štátoch. To bude náročné, pretože tam sa to očakáva vo veľmi krátkom čase. Treba ešte pracovať na článkoch 15, 28 a 29, aspoň za nás, ale som presvedčený, že čoskoro sa nám podarí dosiahnuť kompromis aj e, v týchto bodoch, ktoré ešte sú nedoriešené. Ďakujem ešte raz spravodajkyni aj ostatným kolegom z ostatných politických skupín. Ďakujem. No a za zelených je tu pani Šoltes, nech sa páči. Pardon, pán Šoltes. E, ďakujem za slovo, pani predsedajúca. A ja by som sa chcel poďakovať spravodajkyni pani Colin Langen za to, že pripravila e, tento návrh za skupinu zelených. Je tu niekoľko bodov, o ktorých by som chcel hovoriť. Už sme to zmienili aj minulý týždeň na zasadnutí tieňových spravodajcov. Vypracovali sme viacero pozmeňovacích návrhov, ktoré sa týkajú environmentálnych, sociálnych a vládnych faktorov, najmä pokiaľ ide o definície. Máme tu pozmeňovací návrh 281 Hovorí sa tu o vylúčení inštitúcií, pokiaľ, e, aby sa dosiahlo, že úspory nie sú investované do kontroverzných produktov. Toto je podľa mňa jedna z podmienok, ktorá by mala byť splnená. E, žiadatelia mali mať možnosť žiadať o informácie v rámci PEP. Tieto informácie by mali byť poskytnuté aj spotrebiteľom prostredníctvom e, balíčka E, s informáciami a ohľadne o benefitoch. Taktiež si myslíme, že, by malo, že je dôležité uľahčiť maximálnej možnej miere zadarmo zmeniť poskytovateľa PEP e e, do 5 rokov a pokiaľ to je častejšie, tak za rozumný poplatok. Zmena poskytovateľa by mala byť zadarmo za istých podmienok, ako je napríklad obmedzená možnosť a tam by sme chceli objasniť, kedy je možné uzatvárať partnerstva, a aby bol tento program dostupný aj pre iných spotrebiteľov. A v neposlednom rade si myslím si, že je dôležité pre spotrebiteľov, aby sporiteľia v systéme PEP e plne pochopili, k čomu sa záväzujú, pokiaľ sa rozhodnú takýto, takúto zmluvu uzavrieť. Toto je dôvod, prečo v pozmeňovacích návrhoch 4.2.3 navrhujem nový článok 24a, kde sú uvedené špecifické požiadavky, ktoré by sa mali nachádzať v tom informačnom dokumente, najmä pokiaľ ide o environmentálne, sociálne a vládne faktory. Uh, Pozmeňujúci návrh 427, tam sa navrhuje nový článok 23b, to je tiež kľúčový aspekt, ktorý zabezpečí adekvátnu ochranu spotrebiteľov, e, kedy dôkazné bremeno leží na poskytovateľoch PEP, e pokiaľ dojde k tomu, že poskytnú sporiteľom zavadzajúcu informáciu. Ja naozaj úprimne verím, že niektoré z týchto pozmeňovacích návrhov budú zohľadnené a že sa teda o, objavia v kompromisnom znení textu. Ďakujem vám za spoluprácu. Ďakujem a potom za GUE Denis de Jong. Ďakujem e, za slovo. Prvé zasadnutie tieňových spravodajcov vyvolalo možno trošku negatívny obraz, pokiaľ ide o to, čo e, chcela dosiahnuť pani Colin Langen. Bolo mi povedané, že sa veľa e, hovorilo o e, certifikáciách a o úlohe e, PEP a že tam sa vypracovalo pozmeňovacích návrhov, ale podľa mňa toto nie je zásadné. Mali by sme riešiť možnosť európskej formy kontroly, ktorá je potrebná pre E, udelovanie certifikátov. My vnímame tie problémy viac do hĺbky a skade sa tie problémy berú. Dôchodok nie je to isté ako poistenie. Nie je tu právna povinnosť e, e, mať z, z, poistenie e, z vlastnej vôle za, e, a, aby sa dali riešiť niektoré situácie, ale e, dôchodok je potrebný e, pre všetkých. Zoberiem e, si za príklad nezávislé nezávislých posvetkovateľov zdravotníckých služieb. Pokiaľ je niekto aktívny, tak tie poplatky sú čo najnižšie. aby boli tie tie sumy atraktívne a dôchodok sa často v tomto nezohľadňuje. A potom, keď je niekto e, pracuje ako e, samostatne zarobkovačená osobnosť z, v, v oblasti zdravotníctva a tento človek ide na dôchodok, tak potom zistí, že nemá veľmi na výber. Pokiaľ tie ponuky sú rovnaké, pretože sú z veľkej časti harmonizované, tak by to bolo zaujímavé, ale tak to nie je. Je tu istá konkurencia, pokiaľ som to správne pochopil. Hovorí sa tu o vylúčení takých osôb, ktoré majú náročné povolania. u ktorých sa očakáva krátšia dĺžka života, tak tam e, je to tiež iné. Takže čo potom spravíme so, s, za, e, so sumami, ktoré sú garantované? Pretože tam by tie sumy, tie poplatky bolo e, potrebné zmeniť. Čiže hovoríme, ako keby to bol iba jeden produkt, ale v každom členskom štáte e, treba voliť medzi viacerými možnosťami a ja by som teda chcel e, sa sústrediť na to, čo sa deje v Holandsku v prípade samostatno zárobkových e, osôb. Tu máme e, kolektívny systém dôchodkov, kde človek nevyjednáva sám za seba, avšak je súčasťou systému, ktorý je nastavený pre túto skupinu ľudí. A teraz vďaka EÚ by sme sa mohli dostať ku kvalitnému produktu. Naša skupina súhlasí e, s princípom práv spotrebiteľov, ktoré sa riešia v návrhu. Sú tam tie informácie, ktoré musia byť k dispozícii, sú tu záruky. Avšak my, áno, my si uvedomujeme, že PEP zohráva dôležitú úlohu, avšak náš najvážnejší problém je, a teda chceli by sme, aby kolektívne dôchodky tvorili e, základ tohto návrhu a neriešili by sa tu e, nezávislé jednotlivé dôchodky. Ja som vypracoval veľmi veľa pozmeňovacích návrhov, zatiaľ e, som ich nenašiel v kompromisnom návrhu. A hovorím, týka sa to najmä tohto rozlišiť medzi kolektívnymi a individuálnymi dôchodkami, pretože je dôležité, aby sa penzijné fondy ne, ne, neocitli zrazu v PEP, pretože potom by sa pomiešali úlohy činnosti a veľa by sa vyžadovalo od občanov. Tieto dva systémy sa však nedajú porovnávať. Toto je podľa mňa zásadné a z tohto dôvodu sme sa síce možno snažili vyhybať diskusii, ale na úrovni skupiny alebo za našu skupinu sme vypracovali pozmeňovacie návrhy. Spolupracovali sme aj pokiaľ ide o diskusiu. No uvidíme, ako sa to vyvinie. Ďakujem, teraz dám slovo opäť pani spravodajkyni, pani Colin Langen, eh, keby ste sa chceli vyjadriť k tomu, čo tu zaznelo, nech sa páči, máte možnosť. Ja, Frau Vorsitzende, vielen Dank. Ich habe mit... Ďakujem, ja som si pozorne vypočula jednotlivé návrhy. Mnohé z toho už je uvedené v pozmeňovacích návrhoch, ale naďalej som si istá, že keď zajtra ešte raz budeme diskutovať o jednotlivých bodoch, tak sa nám podarí dopracovať sa k riešeniach, riešeniam Jörg poznám váš, váš základný postoj, tam je to pochopenie vaše, že vy jednak, jednoducho inak chápete e, súkromné poistenie, čo je legitímne, ale ja si nemyslím, že to je zámer e, toho PEP, že čo má byť ten tretí pilier, že toto je tým pokryté. Ale jednoducho musíme akceptovať, že pri niektorých bodoch sa naše názory rozchádzajú, ale inak som otvorená, pokiaľ to len bude možné pri tých kompromisoch, e, teda zohľadniť názory kolegyň a kolegov. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne a teraz vidím, že máme e, kompromisné návrhy počas budúceho zasadnutia 18. júna. Ďalší bod je e, návrh e, stanovisko k návrhu pre návrh nariadenia Európskeho parlamentu a rady o posudzovaní zdravotnej technológie. E, to je zmena ďalšej smernice, kde máme ako spravodajcu pána Busoe. Takže nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, vážení kolegovia. Vítam nový návrh, ktorý predstavila komisia s cieľom posilniť spoluprácu EÚ Dva hlavné ciele návrhu sú zvýšiť úroveň ochrany ľudského zdravia a zabezpečiť lepšie fungovanie vnútorného trhu. Čo sa týka fungovania vnútorného trhu, návrh e, zohľadňuje nedostatky spolupráce EÚ HDE, HDA e, prístup na trh, pokiaľ ide o zdravotnú technológiu. Zavádza sa tu zdravotnícka technológia vo viacerých členských štátoch v súčasnosti je to konfrontované rôznymi údajmi a žiadosťami o dôkazy v rámci celej EÚ, čo e, vedie k nedostatku predvídateľnosti a e, k negatívnym dopadom na inovácie. Ten návrh je dôležitý aj pre malé a stredné podniky znižovaním e, administratívnej záťaže a nákladmi na súlad to vedie k rôznym dokumentom a splňa to požiadavky. Potom duplicita práce pre e, orgány HDA aj pre e, agentúry, takže tento návrh má potenciál vygenerovať e, úspory nákladov pre zdravotnú technológiu a potom je tu udržateľnosť dobrovoľnej spolupráce, čo je krátkodobo financovaná a vyžaduje si to stabilitu a kontinuáciu. A tretia prekážka E, ktorú rieši tento návrh, je e, nerovnosť, e, pokiaľ ide o inovatívne technológie v rámci členských štátoch. Moje statovisko má 35 pozmeňovacích návrhov a je štrukturované ohľadom nasledovných 5 bodov, ktoré podľa môjho názoru zlepšujú návrh komisie a uberajú sa tým istým smerom. Poprvé, Expertíza je podpredná v rámci e, expertnej skupiny, aby sa e, zabezpečil nezávislý rozhodovací proces. E, každý členský štát bude mať vlastnú kapacitu expertízy vo všetkých domenách, ktoré sú pokryté nariadením zdravotnícke potreby, diagnostické zariadenia in vitro v súlade s procesmi a skúsenosťami EÚ, Spoločnými opatreniami je dôležité zabezpečiť, aby stakeholdery dostávali pravidelné informácie po, trube, po druhé menej prieťahov. E, tieto správy e, musia byť vykonané v čase zverejňovania rozhodnutia komisie aby sa e, poskytlo povolenie uvedenia na trh, aby sa vyhlo oneskoreniu pri uvedení na trh. Po tretie, dôvernosť No, toto e, by mal byť proces, ktorý zabezpečí dôveryhodnosť citlivých údajov na všetkých úrovniach. Číslo 34. Štvrt, po štvrté možnosť developera navrhujem článok zabezpečiť ich právo, aby boli informovaní o Eh, výsledkoch spoločného rozhodnutia takéto možnosti by mohli byť zvážené ako eh, odvolací mechanizmus, tak ako je to zahrnuté eh, v niektorých národných procesoch HDA. Je to pozmeňovací návrh 18. Aktualizácia developeri zdravotných technológií musia požadovať o aktualizáciu klinického posúdenia tam, kde e, je dostupný dodatočný dôkaz, aj keď takáto požiadavka ešte nebola špecifiko špecifikovaná e, v e, spoločnom klinickom posúdení. To je pozmeňovací návrh 20. Selekčné kritéria počas prechodnej fázy v článku 36.1 eh, v článku 10, to je pomerne vágne. Je dôležité, aby kritéria v aplikácii koordinačnej skupiny boli transparentné pre všetky zainteresované strany. To je pozmeňovací návrh 9 a 26 dôkazy, kde je to eh, legálne pre eh, posudzovateľov, aby si vyžiadali dodatočné dôkazy, takéto dôkazy by mali byť obmedzené na dostupné údaje v čase predloženia pre povolenie uvedenia na trh 31 e, a na záver metodológia článok 22 e, predloženého návrhu. Mám, e, to som zmenil vykonávací akt na delegovaný akt to sú 27 až 30 pozmeňovacie návrhy. Je žiaduce mať jednu metodológiu, zároveň je však dôležité mať metodológiu, ktorá bude mať zabudovanú úroveň flexibility, aby umožnila e, adekvátne posúdenie určitých terapií, ktoré e, nadvezujú na klinické e, trendy, ale majú rôzne obmedzenia vyústujúce do neistoty v dôkazoch. Príklad teda tie osirelé lieky, ktoré sú potrebné pre malý počet pacientov, čiže e, klasické testy nie sú možné. Toto sú tie najdôležitejšie zmeny a pozmeňovacie návrhy. Samozrejme, e, rád si vypočujem od kolegov, tieňových spravodajcov a ďalších kolegov z IMKO návrhy, komentáre a samozrejme e, zoberiem do úvahy všetky návrhy. Ďakujem pekne. Ďakujem e, za tieňových spravodajcov SD. Máme accessoire. Nech sa páči. Ďakujem pani predsednička, vážené kolegyne, kolegovia. Ďakujem spravodajcovi za správu, ktorú predložil ja. E, vo vašej prezentácii som si vypočula veľa o podnikoch, e, veľa som počúvala o tom, že je potrebný lepší prístup v tých lekársko-technických oblastiach, ale nebolo tu veľa o tom, že ide predovšetkým o pacientov a o blaho pacientov, ale aj o celkovú e, zdravotnú oblasť, čiže starost, teda tí, čo vykonávajú starostlivosť, teda ľudia, ktorí pracujú v tejto oblasti, lekári, zdravotníci a tak ďalej. Čiže niekoľko bodov by som spomenula a možno vyjadrím iný prístup. Môžem uvítať v princípe návrh komisie, aby spolupráca v oblasti posudzovania e, týchto e, lekárskych technológií, aby sa to harmonizovalo na európskej úrovni a tým, aby sa to aj uľahčilo. Pretože tiež si myslím, že súčasný proces HDA e, zabraňuje európskemu vnútornému trhu a spôsobuje príliš veľké množstvo duplicitnej práce a nie je priateľné, aby HTA v krajine musel byť vytváraný viackrát len za to, že existujú viaceré orgány HDA. E, tieto zdroje, teda financie, ako aj čas, e, ktoré sú potrebné za túto nadmernú záťaž, e, by mohli byť využité cieľenejšie a investované do výskumu, do klinického výskumu a v posilnenej miere by sa to dalo zamerať na pacienta a tým pádom by to mohlo byť nasmerované pre všeobecné blaho v Európe. E, blaho všetkých pacientov, teda lepšia starostlivosť, inovatívne technológie, toto by nás tu v IMKO, toto by pre nás malo byť v popredí. Preto požadujem, aby e, občianske spoločnosti, zástupcovia jednotlivých profesných skupín e, v oblasti zdravotníctva, tie, ktoré som práve spomenula, teda e, združenia pacientov, ako aj sociálnych partnery, boli, aby sa viac podielali na celkovom procese HDA a aby ich názory a výsledky boli viac vo vyššej miere zohľadnené Celkový proces HTA by okrem toho mal e, byť e, e, postačujúco financovaný v spoločnom rozpočte a tu si treba položiť otázku, či poskytnutá suma vyhovuje tým nárokom, ktoré máme. Národné rozpočty by tam by nemali vznikať dodatočné náklady v tejto oblasti. Rozhodne by sme mali zabrániť tomu, aby lobbysti na základe financovania mali vplyv na tento proces. Čo znamená vplyv lobbystov na ochranu spotrebiteľov v našej oblasti? To veľmi dobre vieme, pretože s tým máme neustále dočinenia. Tiež celkový proces, teda priebeh, by mal byť transparentnejší, jasnejší, zrozumiteľnejší. Všetky relevantné údaje musia byť verejne prístupné ja tým pádom podporujem požiadavku e, po platforme IT, kde, všet, kde správy budú obsahovať všetky potrebné informácie o výsledkoch štúdií a budú, e, bude sa dať do nich verejne nahliadnúť. To spôsobí dôveru v celý systém a na druhej strane je to samozrejme aj akási kontrolná funkcia zo strany nezávislých tretich strán. Posledný bod, ktorý chcem spomenúť, je e, rozhodovací proces tzv. koordinačnej skupiny. Myslím si, že všetky rozhodnutia by mali byť príjmané dvojtretinovou a nie jednoduchou väčšinou. To by e, zabezpečilo širší konsenzus v členských štátoch. V konečnom efekte mi dovolte povedať, že si myslím, že čelíme e, rozhodujúcej zmene práve v oblasti zdravotnej starostlivosti a je na nás, aby sme to využili a aby sme pomohli pacientovi na jednej strane, ale na, na druhej strane, aby sme mali dobrý európsky zdravotný systém. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem. A teraz za ECR, EKR, neviem, kto je tieňový spravodajca pre EKR, Dan Dalton. Ďakujem, chcem sa poďakovať spravodajcovi, pánovi Buzajovi, za prácu, ktorú doteraz odviedol na tomto návrhu stanovisko je to e, sporné v rade aj v národných parlamentoch. Táto téma zdravie je vždy citlivá otázka. Bundestag sa stiažoval na nariadenie a harmonizovať e, zdravotníctvo okamžite zvyšuje e, obavy zo znižovania noriem. Cieľom je vyhnúť sa duplikácii testov tým, že sa stanoví teda pridaná hodnota týchto zariadení, znižovanie byrokracie zvyšovanie hospodárskej súťaže, znižovanie nákladov pre užívateľov a služieb. To je prínos pre všetkých, predovšetkým pre malé členské štáty, bez kapacity, aby robili vlastné klinické posúdenia. No ale ide tu o dôveru medzi Eh, jednotlivými orgánmi, to je veľká výzva. Čiže môžeme uvítať nariadenie v EKR. Eh, zdieľame obavy subsidiarity, ktoré preukázali národné parlamenty. Predložíme pozmeňovací návrh, ktoré to zohľadnia predovšetkým povinný charakter článku 8, ktorý bráni národným orgánom, aby vykonávali aký druhý, akýkoľvek druh eh, posúdenia zariadení Takisto si myslíme, že členské štáty by mali mať viac priestoru, aby zabezpečili, že ich e, normy, ich štandardy e, klinického e, posudzovania ostanú zachované. Systém už funguje v niektorých členských štátoch. V niektorých štátoch zavádzanie týchto systémov by bolo nápomacné, ale nemalo by to byť v neprospech iných členských štátov. Mali by sme pomáhať tým členským štátom, kde nie je fungujúci systém. Takisto máme obavy o právnom základe. Nemyslím si, že článok 114 a prerušenie jednotného trhu by sa malo použiť ako jednotný trh tam, kde je dôkaz, že bol prerušený jednotný trh. Aj keď môžeme uplatniť článok 140, malo by to byť dobrovoľný prístup, prečo sa nemôže využiť článok 168 miesto toho ako právny základ. Čiže to sú niektoré z našich obav, ale vo všeobecnosti sa teším na rokovania s kolegami a dúfame, že e, dosiahneme vyvážené stanovisko IMKO v konečnom efekte. Ďakujem pekne, nevidím žiadnych ďalších zástupcov z ostatných skupín, že by tu boli prítomní. Tým pádom to znamená, že by som odovzdala slovo predstaviteľke komisii, pani, pani Ambelas. Neviem, kde sedí. Nech sa páči. Thank you very much for, for giving uh, me the floor and also thank you very much to uh, Ďakujem za slovom. Ďakujem pánovi spravodajcovi za správu. Takže vidíme, že je tu podpora, celková podpora návrhu komisie. To je dôležitý návrh pre Európsku komisiu a ja si myslím, že je dôležité pripomenúť, že nezačíname od nuly. E, pri tomto spise už máme 20-ročnú spoluprácu v projekte, teda vo formáte založenom na projektoch a myslíme si, že teraz bola vhodná príležitosť zvýšiť úroveň spolupráce a úroveň teda e, e, zaviazanosti v rámci EÚ. Myslíme si, že ten návrh povedie k pridanej hodnote tak pre členské štáty, teda pre pacientov, ako aj pre priemysel. Chcem sa vyjadriť k hlavným elementom, ktoré nastolili e, kolegovia počas diskusie. Poprvé chcem ubezpečiť výbor, pokiaľ ide o účasť členských štátov e, v koordinačnej skupine je jednoznačne našim zámerom umožniť členským štátom, aby sa zapojili do koordinačnej skupiny a do jednotlivých podskupín e, prostredníctvom rôznych expertov a rôznych konštelácií, berú z úvahy najmä e, rôzne charakteristické črty teda zdravotných zariadení, po druhé, chcem povedať niekoľko slov o e, načasovaní. Súhlasíme s tým, že načasovanie je kľúčové pre spoločné klinické posúdenie a bol to dôležitý element aj pre nás, ktorý e, tu zaznel aj v rámci konzultácie s jednotlivými zainteresovanými stranami. Našim cieľom je, aby spoločné klinické posúdenie pre e, lekárske výrobky, aby to bolo pripravené v čase povolenia Udelenie uvedenia na trh a čo sme videli v rámci prebiehajúce spolupráce, tak trvá to asi 100 dní, čiže sme optimistickí, že sa nám podarí dosiahnuť tento cieľ pre e, zdravotné a Treba poukázať na to, že situácia je trochu odlišná. Pre zdravotnícke podmienky, po, pomôcky tam je tá cesta trochu iná. Čo sa týka e, dôvernosti môžem povedať, že súhlasíme s tým, čo povedal pán Bušo. Je to dôležitý aspekt, ktorý musí byť vyvážený s aspektom transparentnosti. Čo sa týka role tých e, developerov technológií, pre nás je dôležité e, povedať, že naša predstava je zabezpečiť, aby sa konzultovalo eh, s týmito developermi, aby sa preverila dokumentácia a predložené údaje v spoločnom klinickom posúdení, ale nechceme zapájať priemysel do samotného posúdenia, pretože je dôležité, aby tento postup bol predvydateľný a aby tam bol rôzny prístup pre tých developerov. Čiže zámer určite nie je, aby sa priemysel e, teda zapájal do stanovenia rozsahu pôsobnosti spoločného klinického posúdenia. Čo sa týka tých dôkazov, takisto v súvislosti s tým, čo by malo byť zahrnuté e, e, do tej dokumentácie, tak tiež je dôležité mať všetky relevantné údaje, ktoré sú potrebné pre to klinické posúdenie, ale na druhej strane nechceme vyžadovať údaje, ktoré neexistujú v tom okamihu. Čiže napríklad nové klinické štúdie a tak ďalej. Myslím si, že toto je čosi, o čom sme už počúvali obavy od, e, z, z priemyslu pre e, z, zdravotné pomôcky, ale myslím si, že je dôležité, aby sme, mali mať, aby sme mali k dispozícii všetky relevantné údaje. No a teraz k komentáru pán, páni Westfall. Myslím si, že hlas pacientov je pre nás dôležitý, eh, keď sme pracovali na tomto návrhu. Očakávame, že pacienti budú zapojení do procesu a budú konzultovaní, budú priebežne informovaní, čo povedie k zvýšenej viditeľnosti, pokiaľ ide o inovatívne technológie pre pacientov v rámci celej EÚ padla tu otázka o zdrojoch. Myslím si, že keby sme sa vyhli duplicite, tak aj to je spôsob, ako ušetriť zdroje. Transparentnosť, toto je tiež eh, mimoriadne dôležitý aspekt pre nás v návrhu. Je to tiež jeden z dôvodov, prečo sme navrhovali eh, teda vytvoriť túto IT platformu, hlasovacie pravidlá. Navrhli sme jednoduchú väčšinu, ako ste videli v návrhu. Zároveň si myslím, že je dôležité eh, objasniť, že naozaj očakávame a dúfame, že spoločné klinické posúdenie sa dohodne na základe konsenzu v skupine, berúc do úvahy vedecký charakter a inkluzívne správy, ktoré očakávame ako výsledok. Pokiaľ ide o povinný charakter eh, správy, uh, and, and this has indeed also... A aj o tejto otázke sa diskutovalo napríklad v médiách a bola to aj politická diskusia. Podľa mňa my musíme vysvetliť, aký je účel článku 8 a čo máme na mysli tým o, povin, tou povinnou absorpciou. Ak budeme pracovať na úrovni EÚ, tá práca musí byť zužitkovaná na národnej úrovni. O to tu ide. Samozrejme, postupy môžu potom vyzerať odlišne v každej krajine. A ďalšia dôležitá vec je, že by sa nemalo opakovať to, čo sa už urobilo spoločne na spoločnej úrovni. Nemala by sa opakovať tá istá práca na vnútroštátnej úrovni. Chápeme, že pri hodnotení výsledku um, tam sa má vyhodnotiť aj národná úroveň a neklinické prvky v celom postupe HDA a takisto aj následné rozhodnutia o cenách a preplácaní. Ďalšie otázky ešte, to si môžete pozrieť, odkazujem vás na dôvodovú správu a posúdenie vplyvov. My tam hovoríme o tom, že vnútroštátne legislatívy sú dosť odlišné. E, posúdenie vplyvov to ukazuje, sú tam odlišnosti v uplatňovaní a preto si myslíme, že článok 114 je správnym základom. Článok 114 nás zavezuje takisto zabezpečiť vysokú úroveň ochrany zdravia. To je ďalší dôležitý aspekt návrhu. Ďakujem. Ďakujem. Lehota na predkladanie návrhov, pozmeňovacích návrhov je 12. júna o 12. Pozmeňovacie návrhy sa môžu predkladať iba v angličtine a preskúmanie návrhov sa bude konať 18. a 19. júna na ďalšej schôdzi. Chcem ukončiť ešte tým, že dám slovo spravodajcovi na pár posledných slov. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem. Ďakujem pánovi Daltonovi za pozitívne stanovisko k mojej správe. A Pripomínam ešte raz, že my sa snažíme vyhnúť e, zbytočnej duplicite. Vieme, že na, v národných parlamentoch diskusie sú nejedno, e, neľahké, e, nebude ľahké schváliť túto legislatívu pred európskymi voľbami, ale veľa bude závisieť od rokovaní. Ďakujem aj pani Westphal za návrhy. Pacienti sú samozrejme najdôležitejší a pre pacientov najväčšia výhoda je prístup k inováciám. Nemali by sme zdržiavať inovácie, ako sa to deje teraz v mnohých štátoch, aj v mojej krajine. Dve kategórie kľúčových aktérov. Tu máme na jednej strane regulačné úrady v zdravotníctve a takisto orgány, ktoré hodnotia zdravotnícke technológie HTA na druhej strane tu máme spoločnosti, ktoré môžu byť malé a stredné podniky alebo nadnárodné podniky, najmä v oblasti e, zdravotníckých pomôcok sú to často malé a stredné podniky. No a tu by mala nastať určitá rovnováha medzi týmito kľúčovými aktérmi. Ako bývalý predseda um, Národnej zdravotnej poisťovne v Rumunsku viem, aké je to ťažké v rozpočtoch skoordinovať všetko, všetky potreby. Ja som veľa pracoval s rozpočtami, ale toto nakoniec rozhodnú aj tak členské štáty. My tu diskutujeme najmä o všeobecnej metodológii. Takisto sme konzultovali organizácie pacientov a pacienti nám hovoria najmä to, že sú otvorení voči tomuto novému legislatívnemu návrhu a súhlasia e, s tým návrhom, e, lebo umožní rýchlejšie inovácie a z toho budú profitovať pacienti. No a keď nový, no, nový orgán začne pracovať, tak pacienti budú takisto ešte konzultovaní. A takisto k IT platformy, kedy pred pár rokmi som bol zodpovedný za legislatívou o klinických skúškach a tá legislatíva mala stransparentniť výsledky klinických skúšok a urobili sme naozaj pokrok v tejto oblasti a myslíme si, že tu môžeme diskutovať o možnom riešení. Samozrejme, vyššia transparentnosť e, veľmi e, poteší všetky zainteresované subjekty. Ďakujem, pomínala som už dátum lehotu na predkladanie návrhov. Budeme mať teraz 10 minútovú prestávku do štvrt na 5 a potom sa začne hlasovať. So, we continue with our... Môžeme teda pokračovať. Budeme hlasovať. Práva e, cestujúcich v železničnej doprave a povinnosti. Tu je spravodajca pán Denis de Jong, pani Gebhardt stiahla pozmenujúce návrhy 346 až 357 kvôli nekompatibilite. Začíname teda hlasovaním. Máme tu pozmenovací návrh 87. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Je to schválené. Ďalej pozmeňovací návrh 88. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Overíme si to elektronicky. 88. Otváram hlasovanie. I close the vote. Končím hlasovanie. Schválené. Pani predsedajúca, moje hlasovacie zariadenie nefunguje. Niekto mi tu hovorí, spoznávam ten hlas, mi hovorí, že je ne, príliš neskoro. Skúste použiť iné hlasovacie zariadenie, alebo možno je chyba vo vašej hlasovacej karte. Funguje to? Ten prístroj ma asi nemá rád. Takže chyba je asi vo vašej hlasovacej karte, keď to nefunguje v žiadnom hlasovacom zariadení. That isn't working either. Is that... Nefunguje, stále nefunguje. Budeme zatiaľ pokračovať v hlasovaní. Predtým 88 bola schválená, teraz kompromis 8. Kto je za, kto je proti? Kto sa zdržiava? Schválené. Pozmeňovací návrh 90. Kto je za, kto je proti? Kto sa zdržiava? Kontrola. Pozmeňovací návrh 90. Kontrola. Á, á. Yeah. It's decided to work, Chairman. Thank you very much. Teraz už prístroj funguje. Dobre, takže hlasovala ešte jedna osoba. Teraz sme na pozmeňovacom návrhu 90. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. 90, pardon, 88 bola jedným hlasom schválená. Použiaľ rečníci mimo mikrofón. Keď je ohlásený výsledok, už sa nemôže opakovať hlasovanie, žiaľ Bohu. Nemôžeme opäť hlasovať o 88. Teraz He said so, he said so after the vote. On to povedal po hlasovaní, nie pred hlasovaním. Pred hlasovaním sa to dá zohľadniť, ale po hlasovaní už nie. Musí byť niekde nejaká rozhodujúca čiara. 91. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Schválené. 95. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Zamieta sa. 97 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 96 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 98 za proti, zdržali sa, zamieta sa, 99 za. Dobre, overíme si 98 elektronické hlasovanie. We close vote. Končím hlasovanie, je to zamietnuté. 99 za, proti, zdržali sa. Overíme si to, 99 elektronické hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. Kompromis 9. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Je to schválené, myslím, ale overíme si to. Kompromis 9. Elektronické hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to schválené. Kompromis 10, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava schválené? Teraz pozmeňovací návrh 114 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 11 kompromis za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 12 za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňovací návrh 121 za, proti, zdržali sa schválené. 127, kto je za, kto je proti, zdržali sa schválené. 128 za, proti, zdržali sa schválené. 130 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 132 za, proti, zdržali sa schválené. 133 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Kompromis 13 za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis 14 za, proti, zdržali sa, to si overíme. Kompromis 14 Elektronické hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to schválené. 150 za, proti, zdržali sa. Nevidím nikoho. 150. Kto je za? Kto je proti? Zamieta sa. 149. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Zamieta sa. 151 za. Proti. Zdržali sa schválené. 152 za. Proti. Zdržali sa schválené. 10 za. To odpada, prepačte. 154 odpadá. 156 za. Proti zdržali sa schválené. 155 za, proti. Ten odpada, prepačte. Kompromis 15, ak sa nemýlim. Yeah, so Kompromis 15 za, proti, zdržali sa schválené. 166 za, proti, zdržali sa schválené. To si overíme, lebo e, to zo zdvihnutých rúk nie je jasné. 166. I close the vote. It is adopted. Je to schválené. 167 za. Proti. Zdržali sa. Ten odpada, prepačte. 168 za. Proti. Zdržali sa schválené. 169 za. Proti. Zdržali sa schválené. 170 za, proti, zdržali sa. Je to schválené, ale chcem si to overiť. 170, nech sa páči. We close vote. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Kompromis 16 za, proti, zdržali sa, schválené. 179, kto je za, kto je proti? Kto sa zdržiava? Zamieta sa. Kompromis 17 za, proti. Zdržali sa. Myslím, že je to schválené, ale overíme si to. Kompromis 17. Close vote. And it is adopted. Then... Je to schválené. Teraz pozmeňovací návrh 189. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Overíme si to. Nevidím to dobre. O 189 elektronické hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 190 za, proti, zdržali sa schválené. 191 za, proti, zdržali sa schválené. 192 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 19 za, prepačte, 9, 18 e, za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 19 za, proti, zdržali sa, schválené. 209, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava? Myslím, že je to schválené, ale overíme si to. 209, prosím. Končím hlasovanie. Zamieta sa to. 210 za, proti, zdržali sa schválené. 211, kto je za, kto je proti, zdržali sa schválené. 213, kto je za, kto je proti, zdržali sa schválené. 212, kto je za, kto je proti, zdržali sa schválené. Kompromis 20 za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis 21 za, proti, zdržali sa schválené. 229, kto je za, kto je proti, Zdržali sa. Myslím, že je to schválené, ale overíme si to. 229. We close the Končím hlasovanie, je to zamietnuté. 230 za, proti. Zdržali sa, je to zamietnuté. 235, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zdržiava, zamieta sa. 233, kto je za, kto je proti, zdržali sa, schválené. 232 za, proti, zdržali sa, schválené. 231 za, proti, zdržali sa, schválené. 234 za, proti, zdržali sa schválené, 236 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Kompromis 22, kto je za, kto je proti, zdržali sa, schválené. Potom tu máme totožné pozmeňovacie návrhy. Začína to 17, kto je za, kto je proti, zdržiava sa, schválené. 247 za, proti. Ten odpadá, prepačte. Teraz 249 za, proti, zdržali sa, to si overíme, 249 kontrola. Je to schválené. A teraz pozmeňovací návrh 250 za, proti, zdržali sa, schválené. 251 a 252 za, proti. Nevidím za EPP. Vy ste za, takže 251 a 252 za, proti. Zdržali sa, prijaté 253 a 54. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 255 za proti, zdržali sa zamietnuté, 257 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 256 za, proti, zdržali sa, overíme si to elektronicky, hlasujeme o 256. We close vote. Hlasovanie ukončené. Prijaté. 258, 259, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 23, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 24 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňovací návrh 267, kto je za, proti, zdržali sa, e, prijaté. 268 za, ten padá. Pardon, takže ďalšie. Ďalší pozmeňujúci návrh 270, to je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Chcete si to overiť? Dobre, overíme elektronicky 270. Hlasovanie ukončené. Je to zamietnuté. Kompromis 25, e, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté Pozmeňovací návrh 276 za, proti, zdržali sa prijaté. Takže ďalší tým pádom padá. 278, 279, 280, kto je pro, za, proti, zdržali sa prijaté. 283 a 82, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Ďalší je 285 ka Kto je za? Proti? Zdržali sa? Overíme si to elektronicky. Hlasujeme o 285 ke Hlasovanie ukončené. Prijaté. 286 za. Proti. Zdržali sa. Myslím si, že e, väčšina je za, ale overíme si to elektronicky 286. Hlasovanie ukončené. Prijaté. 288. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Chcete si to overiť? Dobre, overujeme si elektronicky 288. Hlasovanie je ukončené. Zamietnuté. 287 za, proti, zdržali sa prijaté 280, pardon, 291, kto je za, proti, zdržali sa prijaté, kompromis 26 za, proti, zdržali sa prijaté, 292 za, proti, zdržali sa, overíme si elektronicky pozmeňovací návrh 292. Hlasovanie ukončené. Prijaté. 299 za, proti, zdržali sa. Myslím, že je to zamietnuté. 300 za, proti, Zdržali sa. Overíme si elektronický pozmeňovací návrh 300. Hlasovanie ukončené. Prijaté. Pokračujeme ďalej. pozmeňovací návrh 302 303 za, proti, zdržali sa prijaté 304 za, nie, ten odpadá, 306 za, proti, zdržali sa prijaté. 307 za, proti, zdržali sa prijaté. 308 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 309 za, proti, zdržali sa prijaté. 310 za, proti, zdržali sa prijaté. Tristo trinásť za, proti, zdržali sa prijaté. 315 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 316 za, proti, zdržali sa prijaté. 317 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 27 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňovací návrh 323 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 324 za, proti, zdržali sa, prijaté 322 za, proti, zdržali sa, prijaté 325 za, proti, zdržali sa, prijaté 326 za, proti, zdržali sa, prijaté 327 za, proti, zdržali sa prijaté, 328 za, proti, zdržali sa prijaté, 329 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 330 za, proti, zdržali sa prijaté, 332 za, proti, zdržali sa prijaté, 333 a 334 za, proti, zdržali sa, e, prijaté, 335 za, proti, zdržali sa, prijaté, 336 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pokračujeme ďalej, 300, musíme si to ešte overiť. Takže hlasujeme o 338 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 339 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 340 za, proti, zdržali sa prijaté, 342 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 343 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 344 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 345 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 346, nie, to bolo stiahnuté, takže pokračujeme s 349, eh, pardon, 359 za, proti, zdržali sa prijaté, 360 za, proti, zdržali sa prijaté, 361 za, proti, zdržali sa prijaté, 362 za, proti, zdržali sa prijaté, 363 za, proti, zdržali sa prijaté, 364 za, proti, zdržali sa prijaté, 365 za, proti, zdržali sa prijaté, 21 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 366 za, proti, zdržali sa prijaté, 367 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 368 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 369 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 22 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 370 za,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 zdržali sa zamietnuté, 371 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 29 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 372 za, proti, zdržali sa prijaté, 373 za, proti, zdržali sa prijaté, úvodné strovanie 30 za, pardon, poslanec 30 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 31 za, proti, zdržali sa prijaté, 32 je bezpredmetné, čiže kompromis 1 za, proti, zdržali sa prijaté, kompromis 3 za, kompromis 3 za, proti, zdržali sa prijaté, Kompromis 4 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňovací návrh 50 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Overíme si to elektronicky. Hlasujeme o pozmeňovacom návrhu 50. Hlasovanie ukončené, zamietnuté. Pozmeňovací návrh 62, kto je za? Našli ste si to? 62 za, proti, zdržali sa prijaté, 63 za, proti, zdržali sa prijaté, 64 za, proti, zdržali sa prijaté, 68 za, proti, zdržali sa prijaté, 69 za, proti, zdržali sa prijaté 70 za, proti, zdržali sa. Prijaté 71 za, proti, zdržali sa. Prijaté kompromis 7 za, proti, zdržali sa. Prijaté 79 za, proti, zdržali sa. Prijaté 81 za, proti, zdržali sa. Prijaté 80 za, proti, zdržali sa. Prijaté 82 za, proti, Zdržali sa. Overíme si 82 elektronicky. Hlasovanie ukončené. Bolo to zamietnuté. 83 za, proti, zdržali sa, prijaté. 84 za, proti, zdržali sa, prijaté. 86 za, proti, zdržali sa, prijaté. No a finálne hlasovanie budeme hlasovať elektronicky. Hlasovanie je ukončené. Prijaté 29 za, 1 proti, 1 sa zdržal, takže blahoželáme Denis k správe. Yes, before. Then the next file, Ďalší dokument. Je to návrh stanoviska o infraštruktúre pre alternatívne paliva v Európskej únii a ich rozmiestnenie. Matis van Miltenburg je spravodajcom. Kompromis 1, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. Kompromis 5 za, proti, zdržal sa, prijaté. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa. Nevidím SD. Takže kompromis 2 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňovací návrh 15 za, proti, Zdržali sa, z, e, overíme si elektronický pozmeňovací návrh číslo 15. Hlasovanie je ukončené. Zamietnuté. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 18, teda pozmeňovací návrh 18, pardon, za, proti, zdržali sa, Myslím, že je to prijaté, no radšej si to overíme, elektronicky hlasujeme o pozmeňovacom návrhu 18. Hlasovanie je ukončené. Zamietnuté. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa prijaté, pozmeňovací návrh 20 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 24 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. No a finálne hlasovanie budeme hlasovať elektronicky. We close vote. Hlasovanie je ukončené. Prijaté 28 za, 1 proti, 2 ja sa zdržali. Blahoželáme správodajcovi. Takže sa dostávame k poslednému hlasovaniu dnešného dňa týka sa voľného toku iných ako osobných údajov v EÚ. A prv ako budeme hlasovať, mám dve oznámenia. Poprvé, chcela by som niečo prečítať v mene Anny Marie, ktorá e, na nešťastie zmeškala lietadlo. Nie, e, nehovorím to správne. Lietadlo meškalo dve hodiny, takže ma poprosila, aby som za ňu niečo prečítala. Anna Maria by ma chcela povedať. Chcem vám pripomenúť, že právna služba Európskeho parlamentu a Európska komisia poskytli hodnotenia k tomu, že kompromisný návrh 1 je plne kompatibilný a nie je tam problém s GDPR a spravodajkyňa e, je ochotná požiadať o e, pripomienku z EDPS o tomto istom, ktorá by mohla byť k dispozícii tento týždeň. Ešte chce zdôrazniť dôležitosť pokroku a k tomu, že treba mať naozaj silnú pozíciu v pri tomto návrhu, pretože ten je naozaj prioritou pre všetky tri inštitúcie. A potom ešte Pascal a Riman by chcel niečo doplniť. E, ďakujem aj v mene Anny Mari, Chce povedať, že ju naozaj mrzí, že tu nemôže byť počas hlasovania. Chce sa poďakovať všetkým denným spravodajcom za e, spoluprácu a ich prístup k práci. Zhodli sme sa na 20 kompromisných návrhoch naozaj v rekordnom čase. Mali sme úžasnú pomoc od právnej služby a sekretariatu IMCO. Ukázalo sa, že parlament môže reagovať rýchlo a rozhodne e, o dokumentoch, ktoré majú vysokú prioritu, ako je napríklad tento. Tešíme sa na ďalšie rokovania s bulharským predsedníctvom. Ďakujem pekne. Ďakujem. Takže teraz môžeme prejsť k hlasovaniu. 135, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnutí. Takže ak to chceme preveriť, 135. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Kompromis 1. Kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Teraz kompromis 2. Za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 3. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. <clears throat> Kompromis 4. Za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. Kompromis 5. Za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. Teraz pozmeňovací návrh 215. Našli ste to? Za? proti, zdrali sa zamietnutí, 216 za, proti, zdrali sa, preveríme, 216 preveríme. Uzatváram hlasovanie, je to zamietnuté. Ďalej, pozmeňovací návrh 34 za, proti, zdrali sa, zamietnuté, 35 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Pozmeňovací návrh 217 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa prijatí. Teraz pozmeňovací návrh 40 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňovací návrh 41 za, proti, zdržali sa Myslím, že je to zamietnuté, ale preverila by som to, čiže 41. Uzatváram hlasovanie. Je to zamietnuté. Pozmeňovací návrh 42 za, proti, zdržali sa, prijaté. 43 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 9 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa, prijaté. Teraz pozmeňovací návrh 55 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Pozmeňovací návrh 3 za, proti, zdržali sa. Je to, myslím, že prijaté, ale preveríme. Close vote. Je to prijaté. 59 za, proti, zdrali sa, zamietnuté. Kompromis 10 za, proti, zdrali sa, prijatý. So we go to amendments 80. Pozmeňovací návrh, áno, 85. Čiže 85, ak ste to našli za, proti, zdržali sa zamietnuté, kompromis 17. O ostatnom sa hlasovalo unblock, takže 17 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňovací návrh 110 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Pozmeňovací návrh 12. Za, proti, zdržali sa zamietnutí. Ďalej, pozmeňovací návrh 123. Za, proti, zdržali sa zamietnutí. 133 za, proti, zdržali sa zamietnutí. A finálne hlasovanie o návrhu správy elektronicky. Uzatváram hlasovanie. Je to prijaté. 28 za, 3 proti, nikto sa nezdržal, takže gratulujem Ane Marii. No a teraz ideme hlasovať aj o mandáte začať rokovania. Tiež to budem robiť elektronicky. Close the vote. Dobre, uzatváram hlasovanie. Je to prijaté. Takisto 28 za, 3 proti. Veľmi pekne ďakujem všetkým za vaše hlasovanie. Chcem oznámiť, že ďalšie zasadnutie sa uskutoční v pondelok 18. júna a všetkým pekný večer.